Meine Damen und Herren, ich darf Sie äh, alle, nein, alle nicht, aber einige... Dámy a páni, všetkých, ktorí sú tu, všetkých vítam. Som veľmi rád, že niektorí prišli presne a chcel by som sa spýtať. A teraz spravíme také pravidlo. Ak by sa chcel niekto prihlásiť do diskusie, tak ho už zapíšeme na zoznam rečníkov, aby ste mali príležitosť dostať sa na radu ako prvý. Nie, kto príde neskoro, nebude hovoriť prvý. Takže už si zapíšeme nejaké mená. Enjo Gierek. Dobre, takže srdečne ďakujem. Ale mm, o to srdečnejšie ešte privítam pani komisárku, ktorá ako prislúbila prišla presne a v právom čase, aby nás informovala o prebiehajúcich projektoch. Rovnako ďakujem za to, že tak ako som sa dozvedel, o jednom projekte, projekte sa eh, dozvieme skôr ako ktokoľvek iný, pretože až zajtra to bude vedieť tlač. Takže ďakujem pekne, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Naposledy, keď som tu bola v tomto výbore, dovedla som si otázku, že ako by to bolo, keby som sedela tu vedľa vás. A už to zažívam, je to veľmi príjemné. Chcela by som vám poďakovať za príležitosť vymeniť si názory na, k pracovnému programu Komisie na rok 2010 v oblasti vedy, inovácií a výskumu. Pracovný program na 2010 v oblasti inovácií, vedy a výskum si ustanovuje dôležité priority, aby pomohli e, Európskej stratégie 2020 v tomto kontexte nový plán vlastne ustanoví, akým spôsob komisia v spoluterstve s Európskym parlamentom a európskymi vládami sa bude snažiť eh, eh, pretlačiť agendu v oblasti vedy a výskumu v stratégiu 2020. Ja viem, že to je otázka eh, veľkého záujmu poslancov v tomto výbore. Ja som bola vymenovaná po predsedom komisie pánom Barozom, aby som pripravila tento plán pre výskum a vedu a e, takisto som diskutovala aj s ostatnými e, eurokomisármi. Konzultujem aj s ostatnými, alebo so všetkými príslušnými zúčastnenými stranami. E, z vedím výskumu, snažím sa získať čo najviac informácií a návrhov a e, konkrétnych aktivít, ktoré by mohli do toho plánu byť zahrnuté. Chcela by som si vypočuť či aj jednotlivé stanoviska politických skupín v Európskom parlamente, aj tie, ktoré sú zastúpené vo výbore ITRE, z hľadiska toho, akým spôsobom máme postupovať s týmto plánom. Musíme iné identifikovať a odstrániť všetky prekážky, aby sme naozaj mohli vytvoriť spoločný trh, jednotný trh pre inovácie. Takisto predseda Barozoch by chcel predložiť plán E, na stretnutie alebo na summit európskych lídrov v októbri, ktorý sa bude sústrediť práve na otázky vedy a výskumu. Musíme takisto prijať jasné opatrenia a rozhodné opatrenia, ktoré si však budú vyžadovať podporu na najvyššej úrovni, tak aby Európska únia mohla sa stať vedúcou úlohou v oblasti vedy a výskumu vo svete. Tento plán je životne dôležitý pre rast e, a európske hospodárstvo a tvorbu pracovných miest, takisto ako aj pre celosvetovú ekonomiku a preto je, verím ja aj pán predseda Barozo, že získame podporu v Európskom parlamente. Osobitne plán sa chce, bude sústredovať na nasledovné ciele, sústrediť sa na dôležité vízy, pre ktorými stojí tak Európa ako svet, e, a ktoré budú predstavovať e, alebo určenie základných priorít pre tvorcov politiky, ktoré sa budú týkať klimatických zmien, energetickej bezpečnosti, potrebnej bezpečnosti, e, zdravia populácie a stabilite populácie. My chceme vyriešiť všetky úzke miesta, aby sme zabezpečili voľný tok alebo voľný pohyb pre vedu a výskum. Musíme zabezpečiť, aby inovatívne firmy, osobite malé a stredné podniky, dostali prístup k peniazom, aby naozaj Európa sa stala globálnym hráčom na trhu. Však plán je postavený na e, spoločnom, spoločnom chápaní inovácií. To znamená nielen vedu, vedu a výskum, ale to sú aj rôzne nové biznis obchodné modely v oblasti dizajnu, v oblasti marketingu, v oblasti služieb. To znamená, že pokrie každý jeden krok v reťazci inovácií od koncepcií až po, až po, až po koncepcie myšlienky až po komercializovanie plán takisto bude musieť e, pripraviť prvú sústavu strategických iniciatív, ktoré budeme nazývať Európske partnerstva iniciatívy. My by sme chceli pripraviť e, programy vedia výskumu, ktoré budú zatýkať aj verejného obstarávania, normalizácie a regulácií. Takisto budú tieto plány vysoko ambiciózne a tieto nové partnerstva však nebudú predstavovať nejaké nové iniciatívy popri tých, čo už existovali, ako napríklad spoločné technologické iniciatívy, spoločné programovanie, PPP, e, Európsky plán obnovy, e, iniciatíva vedúcich trhov a európske platformy, vedecké platformy. Práve naopak, tieto iniciatívy doplnia tieto existujúce a zintegrujú ich. Veľmi podporujem opatrenia na zlepšenie zapojenia sa súkromného sektoru v oblasti inovácií, vedia výskumu Verím, že Európska investičná banka a jej rizikový kapitál aj s Európskym investičným fondom budú hrať eh, silnú úlohu pri financovaní týchto projektov v oblasti inovácií a vedy takisto aj vyššia, väčšia úloha privátneho sektoru, takisto má pomôcť dosiahnuť e, cieľ, aby sa do vedia výskumu investovalo 3 z HDP po celé, e, v rámci EÚ. Teraz nastáva aj ten správny čas, aby bola medziinstitucionálna diskusia o zjednodušení regulácie. Výskum a veda sú jadrom iniciatívy 2020 vlajková eh, loď, teda hlavná iniciatíva pre inovácie, bude obsahovať eh, príslušné nástroje, budú predstavovať aj príslušné eh, ustanovenia pre stabilitu a takisto, aby tieto procesy boli zjednodušené. Zjednodušenie financovania zo úrovne EÚ si bude však vyžadovať aj dobrú kontrolu, a zároveň aj podniknutie väčšieho rizika. Samotná komisia však nemôže konať zostať osamotení. My potrebujeme plný záväzok aj plnú podporu Európskeho parlamentu, ak by sme chceli zjednodušiť eh, fungovanie eh, financovania vedia výskumu VÚ. E Hlavný eh, účel zjednoduš oznámenia o zjednodušení, ktoré bude schválené zajtra Európskou komisiou, je otvoriť medziinštitucionálnu rozpravu o tejto otázke. V rámci oznámenia jednotlivé prvky zjednodušenia sa budú predstavovať v troch hlavných oblastiach. Prvá oblasť predstavuje opatrenia, ktoré môžu byť prijaté v rámci existujúceho právneho rámca. Druhá oblasť sa týka zmien v pravidlách, ale i zabezpečení e, súčasného systému vstupov. Po tretia oblasť predstavuje možnosti pre e, zmeny finančného modelu kde sa budú e, využívať rôzne paušálne sumy pre jednotlivé projekty. Takisto je tu potreba e, brániť e, podvodom a to takisto je zahrnuté v oznámení. Keďže toto oznámenie ne, nepredstavuje samotný legislatívny návrh, ale práve len možnosti pre otvorenie rozpravy, konkrétne posúdenia rizik budú súčasťou dopadovej štúdie, ktoré potom bude zohľadnená v príslušnom legislatívnom akte. Tak ako som ja už povedala aj vo svojom eh, vypočutí v parlamente v januári. Plne podporujem tie iniciatívy, ktoré prepájajú národné programy, tak aby sa posilnila spolupráca medzi národnými a európskymi eh, vedeckými programami. Takisto musíme všetky naše zdroje e, spúlovať, teda zhrnúť, e, pretože také veľké projekty nedokáže zvládnuť nikto sám a dobrá vedecká, vedecký základ v Európe sa vytvorí len vtedy, keď sa tam zúčastnia všetky členské štáty. 95 financovania v oblasti inovácií, vedia výskumu pochádza priamo z EU27 ale nesmieme, alebo musíme zabrániť akejkoľvek duplikácii alebo fragmentácii práce a chceme zabezpečiť maximalizáciu príležitostí, ktoré sú k dispozícii pre verejne podporované programy v oblasti inovácií vedia výskumu. Ja vítam iniciatívy, ktoré prijala aj španielská vláda počas ich predsedníctva, posunúť ďalej otázku uvoľnenia z mobility vedcov a zabezpečiť aj sociálne zabezpečenie pre týchto vedcov. Pre tento účel Európska komisia spustila E, nástroje, ktoré v rámci rámcového programu, ktoré je otvorené pre všetky členské štáty a tento umožňuje networking aj spoluprácu medzi národnými programami. Tieto nástroje sú e, Euronet, e, ktoré napríklad zabezpečuje networking, až po rôzne iniciatívy s článkom 185, kde, ktoré umožňuje zase účasť z Európskeho spoločenstva v spoločnom programe niekoľkých členských štátov. Minulé minulého roku členské štáty urobili ďalší krok a začali spoločne programovať. Spoločné programovanie predstavuje partnerstvo medzi členskými štátmi, ktoré sú zúčastnené s podporou Európskej komisie a je to zacielené na hlavné na riešenie hlavných eh, výziev spoločnosti a prípravu spoločných programov. 15. apríla minulého roku Európska únia spustila prvú spoločnú programovaciu iniciatívu tým, že spustila novú e, stratégiu pre vedu a výskum na riešenie takých chorôb, ako sú Parkinsonová choroba a Alzheimerová choroba. Spoločné programovanie hňa priamo úlohu v kontexte stratégie EU 2020. Európska komisia prijala tri nové návrhy pre spoločnú E, spoločnú iniciatívu spoločného programovania. Týka sa to voľnospodárstva, potravinovej bezpečnosti, klimatických zmien, kultúrneho dedictva, globálnych zmien a zdravá výživa pre zdravý život. Spoločné programovanie by malo byť jedným z stavebných blokov nových inovatívnych iniciatív a implementácia inovatívnej únie zabezpečí možnosť, akým spôsobom spoločné programovanie môže sa rozvinúť do plodného nástroja a ako zapadá do ďalších nástrojov. Siedmy rámcový program je najväčší e, finan- verejne financovaný vedecký program e, vo svete V roku 2010 podstúpi vyhodnotenie doterajšieho pôsobenia rámcového programu a tá, táto, toto vyhodnotenie vlastne vyhodnotí um, dizajn alebo akým spôsobom fungoval rámcový program a zabezpečia sa dôkazy, vrátanie detailných štatistík implementácie programu, externých štúdií, vedenie všetkých e, interviú a všetkých analýz, takisto ako aj národných dopadových štúdií. Chceme vyhodnotiť e, slabé a silné stránky rámcového programu 7, chceme vedieť, ktoré časti tohto programu fungujú dobre a ktoré nefungovali dobre a chceme identifikovať priestor na zlepšenie. Takisto budeme veľmi dôkladne analyzovať, akým spôsobom môžeme e, schváliť e, časť e, z malých a stredných podnikov na rámcom programe 7. Mne záleží, tak ako aj člen tohto výboru, na tom, že sa musí zmeniť tradične nízka účasť malých a stredných podnikov na vedeckých programoch. To sa musí zmeniť. V, v, v, misia v novembri, decembri zabezpečí e, odbornú odbornú reakciu na e, expertnú skupinu, ktorá pripraví stanovisko v oktobri. A E, takisto by som chcela teraz oznámiť, že vedci zo spoločného vedeckého centra 4. a 6. mája budú mať e, tu v Európskom parlamente výstavu svojich vedeckých aktivít a dúfam, že členovia tohto výboru budú mať možnosť zúčastniť sa tejto výstavy a z, e, z prvej ruky vidieť, akú prácu vlastne vykonávajú títo vedci. Ďakujem pekne. Ganz herzlichen Dank, Frau Kommissarin, zu der... Ďakujem pekne, pani komisárka. K tomu poslednému oznámeniu doznám len toľko, že budúci týždeň budeme mať na túto tému aj odborníka vo výbore. No a teraz ako prvá sa do diskusie prihlásila pani Cavela. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem. pekne. Pán predseda, ďakujem pekne, pani komisárka. Je to pre nás veľká česť, že ste prišli medzi nás. No a dovolte mi povedať nasledovné, čo sa týka výskumu a vývoja a inovácií. V súčasnosti neexistuje žiadny systém na meranie výkonu alebo výsledkov projektov a programov ktoré implementujú e, politiku EÚ v oblasti výskumu a vývoja. E, správa Európskej komisie o hodnotení e, rámcového programu Európskej únie o výskumu a vývoja. Komisia v ňom neustále uznáva, že existuje potreba koherentnejšieho a systematickejšieho využitia indikátorov výkonnosti na základe empirických poznatkov už začala iniciatíva e, pod názvom Star Matrix, čo je opatrenie vedeckého výkonu vedeckých e, projektov výskumu a vývoja. Takže, pani komisárka, súhlasíte s tým, že má byť nejaký mechanizmus na úrovni Európskej únie e, pre hodnotenie alebo databáza hodnotenia vedeckých projektov, ktorá by nám, politikom, poskytla vstupy nevyhnutné pre nás pri vytváraní rámcových programov, ďalších politik, inovácií. No a okrem toho sme hovorili o spoločnom plánovaní. Nemyslíte, že to je jedna z oblastí, kde by sme mohli hľadať spôsoby spolupráce EÚ a USA, v oblasti výskumu a vývoja a to a tým podporiť transatlantickú výskumnú oblasť. Merci, monsieur le président. Pán Odi. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Vítajte medzi nami. Vy, keď ste prišli na vypočutie, povedali ste, čo máte v pláne. Bolo to jedno z najlepších vypočutí, ktoré sa uskutočnili na pôde tohto výboru. V každom prípade sme očakávali, že budete vo svojej funkcii potvrdená a doradočne vám k tomu ešte blahoprajem. A ešte k tej téme. Kontrola auditu ohľadom výskumných pracovísk, tie výsledky sú veľmi polutovania hodné. Ja osobne si myslím, že náš parlament vytvoril taktiež s výborom pre rozpočtovú kontrolu spoločnú pracovnú skupinu. Včera sa uskutočnilo jednanie obidvo výborov a myslím, že sa tu objavuje možnosť politického konsenzu, tak aby sme našli východisko z tejto situácie. Ja možno to poviem trochu obširnejšie, ale dôležité teraz je, aby tie kontroly auditu zatiaľ stavajú Európsku úniu do zlého svetla. No táto situácia bude veľmi komplikovaná, keď budeme chcieť vyjednávať s členskými štátmi o komunitarizácii príspevkov na vedeckú a výskumnú prácu v budúcnosti. Všetci hm, asi súhlasíme, ale treba si uvedomiť, že problém nepredstavuje budúcnosť, nie problém predstavuje skôr minulosť. Potrebujeme nájsť tie vzory, ktoré by nám umožnili sa z tejto situácie nejak dostať. Ja by som chcel položiť niekoľko otázok. Najskôr k ochranným známkam. Aký máte názor na ochranu výsledkov našej vedeckej práce? Čo si myslíte o Európskom úrade pre ochranné známky? A druhá vec sa týka projektu ITER a hm, toho problému energetiky aký máte názor na projekt ITER a po tretie, ako vidíte možnosť toho prepojenia. Vy ste hovorili, že budete predsedať určitej skupine komisárov. No a momentálne je dôležité, ako zabezpečiť súdržnosť medzi tými oblastiami európskej politiky, či už je to energetika, výskum, vývoj, obchod a tak ďalej. Ďakujem bardzo. E, pani komisarz, e, odnoszę takie wrażenie, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Ja mám dojem, že Európska komisia v mnohých prípadoch uprednostňuje politickú vôľu e, pred skutočnými výdobytkami vedy a techniky. A príklad sú klimatické zmeny. My sme prijali jednu z hypotéz, ktorá je nebezpečná pre, našu, pre naše hospodárstvo. Takže bojujeme proti klimatickým zmenám. Takže ja sa chcem spýtať, či nemáme našich vlastných eh, vedcov a odborníkov v Európskej únie, ktorí by pomocou spoločného eh, programu potvrdili hypotézu vplyvu CO2 na klimatické zmeny, o čom sme si prečítali v 4. správe IPCC. No a zaujímavé to, pretože Európske výskumné centrum sa venuje vedeckému e, výskumu a simulovaným vedeckým scenárom. Ďalšia vec, dnes som si vypočul, že ten veľmi drahý program Galileo e, pravdepodobne bude zlyhaním. Nemáme teda dobrých vedcov a odborníkov v Európskej únii. Kde je ten problém? Pretože Rusi už svoj navigačný systém majú. No a ďalšia vec, my pripravujeme rôzne projekty odporúčaní a pravidel, ktoré sa týkajú emisí a limitov CO2. Napríklad pre automobily. z technického hľadiska to nie je realizovateľné. Dokonca ani veci to nemôžu vypočítať. Možno by sme mali hľadať e, lepšie spôsoby dosahovania takýchto výsledkov. Ďalej sme hovorili o potrebe podpory pre malé a stredné podniky. Ale v súčasnosti e, ten systém, akým podporujeme tieto podniky, neprispieva k ich rozvoju. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Čau, Chichester. Thank you, Chairman. And... Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. A chcel by som sa pripojiť kolego, kolegom a priviať, privítať pani komisárku v našom výbore. Chcel by som sa ospravedlniť za to, že som prišiel uprostred vašej prezentácie. A ak sa teda budem pýtať na niečo, čo ste vlastne vyhovorili, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste akurát trošku rozvinuli tie body, ktoré ste spomenuli. Čo sa týka pána Odyho, ktorý hovoril o zjednodušení a tých prekážok v rámci výskumu, čo vedie k tomu, že je málo účastníkov v tých rámcových programoch. Tu by som sa chcel spýtať, či máte nejaký názor na to, ako by ste toto riešili, si riešili tento problém. Na jednej strane chceme veci zjednodušiť, na druhej strane musíme e, vykonávať intenzívnu finančnú kontrolu verejných prostriedkov. A potom ďalšia otázka, ktorú by som chcel položiť, sa týka konceptu excelentnosti. Či máte nejaký názor už teraz, lebo tento koncept tu máme a máme tu Európsky výskumný program, a máme tu schválny koncept excelentnosti a ako je, to, ako jeho účasť v rámci rámcového programu. Ešte som zavodol kolegu, eh, kolega Enču, prepačte, ten mal za slovo na začiatku. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, chcel by som sa poďakovať za vašu účasť na štrukturovanom dialogu, ktorý sa týka výskumu a vedy. Výskum a vývoj je súčasťou programu 2020 a odzrkadluje názor komisie a rady. Tie problémy, ktoré tu máme, ako klimatické zmeny, energetická účinnosť, zdravie, demografické zmeny. Rada spravila krok vpred tým, že prijala pravidlá, ktoré sa týkajú prepájenia politiky a ktoré sa týkajú investícií do vedy a výskumu vo výške 3 Toto je záväzné pre mnohé členské štáty, ale nenaplňajú ho pre všetky nové členské štáty. 2 je príspek, príspevok súkromného sektora a to sa pravdepodobne nedosiahne. Súvisí to s tým, že je tu nedostatok vlastnej infraštruktúry a potom tu máme nedost- tento nedostatok výskumnej infraštruktúry, ktorý pozorujeme v väčšine štátov. To súvisí s tým, aké sú dôsledky komunistického režimu a súvisí to aj so zložitým transformačným obdobím. Štáty musia mať akčné plány na to, aby zlepšili svoju výskumnú infraštruktúru, aby mohli požadovať a prijať fondy, ktoré požadujú rámce programy 7 a v budúcnosti 8 aby sa mohol zabezpečiť výskum pre Európu. Poskytnem vám teraz krátky príklad toho, ktorý hovorí o kapacite no, nových členských štátov a ich kapacite prijímať e, prostriedky Rumunsko, Bolorsko a Polsko poskytli príspevok vo výške asi 63 miliónov, vo výške 63 e, miliónov v rámci programu 7, bol to viacero projektov a ten podiel týchto štátov je 67,2 milióna. Teraz si zoberme Francúzsko. Oni majú 63 miliónov, 43,8 miliónov obyvateľov a oni prijali asi 570 miliónov eur v rámci rámcového programu 7 mali tu podstatne vyšší projekt, počet projektov v rámci toho istého obdobia. V tejto súvislosti chcem sa spýtať vás, pani komisárka, ako komisia bude riešiť problém nedostatku výskumnej infraštruktúry v niektorých členských štátoch na to, aby sa poskytla rovnaká šanca pre ich podielanie sa na týchto programoch aby tá alokácia prostriedkov bola rovnaká. Musíme si uvedomiť, že teraz nie sú schopní prijať prostri- viac prostriedkov, lebo tam nestačená infraštruktúra. A komisia plánuje nejaké ďalšie kroky, naozaj pomohla týmto štátom, aby rozvíjali svoju infraštruktúru. Ďakujem. So, danke sehr. Ďakujem. A teraz tu máme viacero rečníkov. Možno by som, ste mohli hovoriť stručnejšie. Teraz pani Kavalio. Ďakujem pekne. Pán predseda, pani komisárka, ďakujem pekne za detailný program. Chcela by som spomenúť pár komentárov. Som veľmi rada, že ste rozšírili tú definíciu inovácií, aj keď bola by som rada, aby tam boli aj sociálne inovácie. To je veľmi zaujímavý koncept, ktorý by mal byť súčasťou definície inovácií. Čo sa týka zjednodušovania financovania, vy ste oddelili tie opatrenia, ktoré je možné implementovať v rámci terajšieho nariadenia. A potom ste vraveli, že sa musí, musí zmeniť tá finančná regulácia a že ste vrali, že niektoré opatrenia možno okamžite implementovať. Toto súvisí s tými témami, ktoré ste popísali. Súvisí to aj s tými nástrojmi. Ak chceme budovať európsky výskumný priestor, musíme zjednodušiť nástroje, ako ste spomínali, lebo teraz je to príliš komplikované. Využívali sa tieto možnosti, lebo to veľmi zložité. Takže bolo by dôležité zjednodušiť tie spoločné programy, ako aj tie nástroje. A teraz posledný komentár. Európska únia musí podporovať výskum. Ten program, ktorý tam máme, je veľmi komplexný. Musíme podporovať aj vyššie vzdelávanie, aj keď viem, že to nespadá pod vašu oblasť. takže musíme mať kvalitný výskum. Takže komisia by mala považovať výskum za prioritu. A to som si nevšimla vo vašom príhovore, napríklad iniciatívy ako Európska výskumná rada a tak ďalej. Ďakujem. Kolega Lamberts kolega Lambert, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár. Zop, pani komisárka, zopakujem to, čo som povedal včera v súvislosti s výrobným priemyslom, ale čo sa týka samotných obsahov, tak my sme presvedčení, že politika výskumu a inovácií musí byť ambiciozna, musia mať konkrétne ciele v našej spoločnosti a musíme hodnotiť tie výsledky. Limitované je to preto, lebo nemôžeme si dovoliť aby sme nejako e, rozdelili tie obmedzené prostriedky na množstvo inovácií a projektov. Musíme byť ambiciozni, musíme vykonať určitú selekciu, musíme byť ambiciozni, lebo nechcem byť na druhom mieste, my chceme byť lídrami. A keď teda chceme byť lídrami, tak máme vysoké ciele, nie nízke. A potom sú tu určité ciele, spoločenské ciele, určite sa zhodneme na tom, že chceme dosať výsledky. A samozrejme máme tu záväzné ciele, ako napríklad obmedzovať emisie CO2, ale mali by sme dosiahnuť ešte viac. Mali by sme sa aspoň snažiť dosiahnuť viac ako to, k čomu sme sa zaviazali. Po druhé, efektívnosť prostriedkov, to je súčasťou stratégie 2020, malo by, to, byť podporené číslami, toto je veľmi kľúčové a potom to všetko, čo sa týka starnúceho obyvateľstva, to je rovnako dôležité. Takže hľadáme riešenia, chceme veci, ktoré fungujú, nechceme iba určité časti. A potom čo sa týka zjednodušení, o tom nemusím hovoriť, to sa spomínalo ešte jeden aspekt, a to je transparentnosť. Myslím si, že je dôležité vyvážiť podporu inovácií na jednej strane, kde samozrejme potrebujete mať určité práva, práva duševného vlastníctva, ale nesmie to byť e, zase nejak, niečo, čo by mohlo blokovať, aby tie e, nápady neostali niekde v šuflíku, aby sa to využívalo, dôležité je to vyváži, vyvážiť, musíme mať výsledky a musíme to vyvážiť s duševným vlastníctvom. A musím povedať, že ja som presvedčený, to vyplýva s našim rozhovorom s vami, že vy určite budete na tom pracovať. Ďakujem. Angelika Nibler. Angelika Nibler, ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, pani komisárka, že ste prišli medzi nás, že môžeme diskutovať. Si dobre spomínam na vaše vypočutie a som veľmi rada, že vy ste taká angažovaná podporovateľka výskumu. Tri veci by som chcela spomenúť. Poprvé, gratulujem vám, že chcete predložiť návrhy, ktoré sa týka zjednodušenia. Ešte nepoznám ten dokument, ale sa veľmi teším, keď si to už prečítam. Dúfam, že tam budú mnohé pozitívne podnety. Určite zodpoviete aj otázky, ktoré spomínal pán Čičester hľadne odburávanie byrokracie. Môžem nadviazať na to, čo povedal kolega Ody, že musíme sa snažiť zjednodušiť tie procesy, ktoré sa týkajú aj tých pravidel na financovanie. To znamená, že nástroje, programy, iniciatívy, ktoré máme, by sa mali riadiť jedným postupom, aby nie každá iniciatíva, každý program mala vlastné pravidlá. Takže harmonizácia postupov tam, kde je to len možné, a podľa možnosti čím jednoduchšie pravidlá, to je bolo určite dobré pre našich výskumníkov. Ešte by som chcel spomenúť dva body. Tým, že cestujeme mimo Európy, neustále vidím, že európska éra výskumu nie je taká populárna, ako si želáme. My chceme byť tí najlepší, najinovatívnejší, chceme k nám pri, pritiahnuť tých najlepších vedcov, ale potom vidíme, že European Research Area eh, to je určitý koncept, ale Európa ako spoločenstvo výskumníkov to ešte dobre nefunguje, preto by som chcela poprosiť, aby aj u vás na komisii, tí ľudia, ktorí sú zodpovední za komunikáciu, aby využili tie prostriedky, ktoré majú k dispozícii, aby pôsobili aj mimo Európy, aby e, túto myšlienku lepšie prezentovali a takto sa možno nám podarí osloviť dobrých vedcov a natchnúť ich pre naše programy. Čo sa týka výskumníkov, neustále počúvam, že komisia plánuje program, skrátiť program Marie Curie a tu by som chcela jasne povedať, že si myslím, že práve takéto výmenné programy v rámci Marie Curie fungovali veľmi dobre. A bola by som rada, keby ste nám povedali, či sa v tej oblasti niečo plánuje alebo nie. A teraz, čo sa týka spoločného programovania, si myslím, že to je dobrá iniciatíva. A z k diskusii s poslancami u nás doma v Nemecku Viem, že sú tam určité obavy a preto sa chcem spýtať, že ako by sme mohli pomôcť kolegom, aby sa neboli tohoto spoločného programovania. Lebo tam sú obavy, že Európa, európska úroveň sa mieša do kompetencií členských štátov. Máme tu Lisabonskú zmluvu a vieme, že kolegovia v národných parlamentoch majú určité obavy. Teraz kolega Glante. Ja, vielen Dank, eh, Frau Kommissarin. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Ja mám tiež jednu konkrétnu otázku. Možno nie len pre 6. Ja som spôsobil pri prípravách 6. a 7. rámcového programu, ale aj doma sa stretávam s podnikateľmi a s výskumníkmi a vedcami. Pri prípravách 7. rámcového programu sme uskutočnili konferenciu u nás doma. Boli tam zastupcovia mnohých sfér. A išlo tam samozrejme o zjednodušovanie, samozrejme to je téma, na ktorú sa stiažujeme už dlho. A ja si myslím, že treba diferencovať a nehovoriť paušálne o zjednodušení. Na jednej strane určite to znie krásne, ale mm, na tejto konferencii sa uskutočnila zaujímavá diskusia medzi medzi zastupcami inštitúcií, ktorí hovorili, že to je všetko veľmi komplikované, a druhí, ktorí hovorili, že e, keď sa do toho zapracujeme, tak si to môžeme dovoliť. No a ja si myslím, že veľké, s veľkými inštitúciami sa nemusíme nejak veľmi zaoberať. E, oveľa dôležitejšie je to pre malé a stredné podniky a pre tie mikropodniky, pretože e, tam sú veľmi inovatívne podniky, ktoré pozostávajú z troch až šiestich eh, ľudí. No, zaujímajú sa alebo zaoberajú sa rôznymi činnosťami každodenného života, ale potom musia ešte sa venovať aj výskumnej činnosti. Nuž, no treba sa zamyslieť aj nad tým, eh, nie len určité percento eh, výdavkov určiť pre tieto, pre tieto podniky, ale nemusíme im uľahčiť, uľahčiť život. Takže treba hľadať možnosti pomoci. No a teraz ešte jeden konkrétny príklad. E, minulý rok to bolo. E, jeden e, výskumník ma, poukázal, ma upozornil na to, že sa zúčastňoval na, te, na jednej verejnej zákazke. Sa, sa zúčastnil, nevyhral No a potom mi povedal, že zo šiestich záujemcov sa dostal, teraz zo šiestich porodcov sa dostavili len piati a, a nevyhodnocovali to spravodlivo. Ďakujem pekne, kolegyňa Toja. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, sa ešte raz vraciam k, vraciam k téme, ktorá, ktorú spomenuli už ostatní kolegovia, ale musíte pochopiť, že pre nás je to naozaj kľúčová otázka, to je e, otázka zjednodušovania e, a revízia byrokratických e, a účtovných noriem. Ja som tu už poslankyňou 5. rok a aj aj tie najlepšie iniciatívy nakoniec e, narazia práve na veľké množstvo byrokracie a potom to celé je, e, má, je, má efekt bumerangu, pretože vlastne každý vidí potom všetko všetkého Európsku úniu. Ale my potrebujeme výskum a vedu a budeme bojovať za väčšie prostriedky e, v rozpočte na vedu a výskum, ale musíme jednoducho zmeniť byrokraciu. Boli, bolo veľmi zaujímavé vypočutie vo výbore pre kontrolu rozpočtu dnes do poludnia. A my sme sa dôkladne dívali na to, aká je situácia. Niektoré otázky boli jasne vyjadrené, ale je veľmi ťažko rozhodnúť, že č, ako postupovať ďalej, pretože existujú mnohé cesty a mnohé spôsoby, ako napríklad e, možno viesť účtovníctvo, ale nevieme, ktoré by mali byť tie prvé kroky. A možno, že komisia vo svojom oznámení by mohla otvoriť rozpravu, ale v podstate my e, vás, od vás žiadame, aby ste vlastne k tomuto pristupovala s presvedčením. A to, že to hovorím, že to opakujem, je to preto, že máme veľké očakávania vo vás aj vo vašu prácu. Mám ešte dve poznámky stručné. Prvá je tu niekoľko vecí, ktoré sa môžu zmeniť a nevyžadujú zázraky, aby sa zmenili. Ehm, ak prvá vec je, proste prístup k financovaniu je veľmi zložitý nielen pre malé stredné podniky, ale aj pre univerzity, aj pre rôzne vedecké e, jednotky alebo centra. Jednoducho nevedia zohnať peniaze, keď nemajú peniaze, tak nemôžu robiť. Čiže prečo nemôžu to zjednodušiť nejakým spôsobom tú legislatívu? Keď sú problémy s terminológiou, ktoré sú často, tak pripravme nejaký manuál, ktorý vysvetlí všetku terminológiu ak počítačové systémy v jednotlivých e, riaditeľstvách sú rôzne a nie sú kompatibilné, tak to treba zmeniť s dobrou volou a aj bez legislatívy sa dá veľa dosiahnuť. Takže my sa obraciame na vás a takisto apelujeme aj po spoločnom programovaniu, programovaní, ktoré už spomenuli viacerí kolegovia a určite je potrebné, aby sa spojili členské štáty, jednoducho musia sa koncentrovať zdroje, takže skúsme nájsť tú kritickú masu alebo tú, to, to množstvo takže musíme sa v tomto obrátiť aj na členské štáty. A určite by bolo užitočné, keby sme navyše dodatočné zdroje mali k dispozícii. Ďakujem pekne. Teraz kolega pán Nesároš. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt, tisztelt eh, biztos... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Pani komisárka, sme veľmi vďační za to, že ste prišli a ste nás informovali o 7. E, rámcovom programe, o poslednom vývoji a čo môžeme očakávať. Určite môžeme očakávať informácie v veľkej blízkej budúcnosti. Ja som osobitne spokojný, pretože musíme mať jasný obraz o efektívnosti využitia prostriedkov a efektívnosti investícií, ale toto hodnotenie je niečím, čo je podstatné pre 8. rámcový program, ak by sme chceli do toho zahrnúť rôzne inovatívne prvky. Tu, čo sme počuli, už e, chceme podporovať aj malé a stredné podniky, chcete znižiť byrokraciu a chcete zjednodušiť postupy. Toto všetko podporujeme a schvalujeme. Ja som niekoľko e, dekád sám pôsobil vo výskume a čo sa týka samotnej stratégie 2020, e, je tam množstvo, čaká na nás v budúcnosti množstvo zodpovedností. A keď e, sme mali stretnutie s komisárom Tajaným, hovorili sme o ekonomickej a priemyselnej produkcii, respektíve, že priemyselná produkcia je podstatná pre hospodárstva EÚ, pretože inak e, nebudeme mať žiadnu nádej v tom, že sa nám podarí znižiť emisie CO2 a jednoducho my máme zodpovednosti, ktoré na nás vyplývajú aj z Lisabonskej zmluvy. Čiže je nejaká stratégia, na ktorej sa pripravuje, ktorá už e, by sa týkala z 8. rámcového programu. Ďakujem pekne. Kolegyňa Ek. You, ďakujem pán predseda, ďakujem aj pani komisárke za to, že prišla do nášho výboru aj za naše veľmi, vaše veľmi úzke kontakty s našim výborom, ktoré si veľmi si vážime a takisto aj vidíte z dlhého zoznamu otázok, aký záujem u kolegov vyvoláva vaše portfólio, čo je určite veľmi dobré pre našu budúcu spoluprácu. Chcela som sa spýtať, akým spôsobom chcete ten, ten, ten trojuholník vzdelávanie, veda a výskum vzdelávanie, výskum a inovácie, akým spôsobom to chcete podporiť. E, e, ešte by som chcela povedať zniženie byrokracie, tým by sa trojuholník zmenil na štvorec, ale chcela som vás požiadať o demonstračné projekty, pretože um, sú niektoré projekty, ktoré možno kombinovať s verejnými projektami, e, ktoré môžu demonstrovať nové technológie, tak aby sa dostali na trh. Potom ďalšia vec, ktorá sa týka e, záujmu, akým spôsobom vyvolať záujem u mladých ľudí, pretože toto je určite jedným z kľúčových faktorov, e, keď budeme pracovať na stratégii 2020 aj z, z, pohľadu, 2000, e, z pohľadu demografického budeme mať nedostatok vedcov, takže musíme aj na tomto pracovať. Predseda, ďakujem pekne. Takže keďže títo nie sú, ktorí budú sú dám slovo pánovi Rubikovi. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Ďakujem pekne za to, že sa to prepracujete priority. Máme tu vlastne začiatok legislatívneho obdobia, preto je dobré bilancovať a pozrieť si to, aké vízie budeme musieť zvládať v budúcnosti. V uplynulom volebnom období a viacejkrát sa tu spomínalo odbúrávanie byrokracie. Vtedy sme teda vytvorili program, ktorý sa volá Eurostars. Tu ide o malé a stredné podniky, ktoré vykonávajú intenzívny výskum. je to Eureka, takže tu bolo možné osloviť veľký počet malých a stredných podnikov, kde je možno rýchlo rozhodnúť, kde tie peniaze, tá likvidita sa okamžite poskytne podnikom Ide o to, že práve malé podniky majú teraz veľké problémy získať úvery a bonita týchto podnikov v súčasnosti nie je veľká. A iba výskumom a inováciou môžu vytvoriť nové pracovné miesta. Potom je to druhá vec. Potrebujeme lepšie medzinárodné prepojenie. Dokázali by ste si predstaviť, že by sme zorganizovali medzinárodnú výmenu eh, výmenu informácií Išlo by to o spoluprácu na úrovni univerzí. E, bol som teraz v Perskom zálive, tam je veľa množstvo nových univerzít, aj v Číne, tam sa otvárajú stále nové univerzity. To znamená, že študuje tam aj mnoho študentov, ktorí nie sú z Číny. Nebolo by zlé zahájiť taký medzinárodný výmenný program a bolo by dobre to podporiť primeranou sumou. A posledný bod – výzvy, ktoré sa týkajú 8. rámcového výskumného programu. Myslím si, že jeden bod by bolo polnohospodárstvo. Tu by sme mali mať balík vo výške 50 miliard, kde by išlo o zdravé potraviny, zdravotné, zdravé, zdravé krmivo, zdravé starnutie, zdravé mm, nápoje, zdravá voda. To sú všetko výzvy do budúcnosti. Jednoducho v budúcnosti tu budeme mať o niekoľko miliard ľudí viac a polnospodárske plochy sa budú zmenšovať, takže to je veľká výzva. Potom aj obnoviteľné zdroje energii. Podľa mňa energiu prepojiť s polnospodárstvom, to, je, to bolo dobré. Potom energetická účinnosť, aj tu by si to vyžadovalo balík vo výške 50 miliard, aby sme zabezpečili rentabilitu a výhodnejšie energie pre našich spotrebiteľov. Ďakujem. Ďakujem. A pani Gutierrez predsa je tu, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. A vážený pán predseda, pani, vážená pani komisárka, ďakujem pekne, že ste prišli dnes medzi nás. Ja chápem, pani komisárka, že máte zložitú prácu a že doba je zložitá, Jednoducho máme tu krízu a vtedy je to tak, že každý sa bude snažiť získať niečo z toho rozpočtu, ktorý je stanovený na výskum. My voči tomu musíme odolávať. Ja som veľká podporovateľka e, generálneho pre výskum, ale tu sa musíme pozrieť, kde je toto riziko, odkiaľ prichádza generálne riaditeľstvo výskum má určitý program, ktorý mobilizuje pracovné sily. Je tu teda viacero programov, ktoré ale nezabezpečia žiaden ďalší personál pre výskum. Spomínali sa už programy ako Marie Curie, aj tento program pochádza z tohto generálneho riaditeľstva. Dôležité je mať dostatok prostriedkov. Jednoducho si musíme uvedomiť, že niekedy nestačí len poskytnúť prostriedky, nie je možné všetko zmeniť. Je to ako keby ste chceli vytvoriť v hudbe nový zvuk so starými nástrojmi. A čo sa týka 8. rámcového programu, tam nie je dostatočná spolupráca, tak ako to bolo vtedy pri cestovnej mape. Preto sa chcem spýtať, aké sú vlastne vaše plány aj v oblasti komunikácie, lebo podľa mňa toto je veľmi dôležité pre všetkých účastníkov, aby sa podarilo mobilizovať ľudské zdroje. Zamysleli ste sa nad tým, ako bolo možné v rámci generálneho riaditeľstva inovácie a výskum, ako by sa podarilo zmeniť doterajšie fungovanie? Ďakujem pekne a teraz by som dal slovo pani komisárke, aby zodpovedala mnohé veľmi pestré otázky a poprosím, aby ste to zodpovedali v dohľadnej dobe. Thank you, Chairman. Um, if I can just... Ďakujem, pán predseda. Mm, ja by som len reagovala pani na poslednú poslankyňu, ktorá hovorila pani Gutierrez kontinent, že súhlasím, že potrebujeme inovácie aj v samotnom generálnom riaditeľstve. Môžem vás uistiť, že aj môj tým tiež pracujeme na tom, aby sme zaviedli aj e, inovácie u nás v samotnom generálnom pôjdem postupne po otázkach. Najprv by som chcela hovoriť teda o tom trojpercentnom cieli, pretože viacerí ste sa toho dotkli. A viem, že členské štáty niektoré majú veľké obavy v tejto otázke. Viacerí hovorili, že 1% a 2% a že máme vôbec ťažkosti, aby sme vôbec získali tie 2% a prečo vlastne tých 2% tiež e, na, na tom nie je väčšia účasť súkromných investícií. Musíme, alebo hľadáme dôvody, a v každom členskom štáte sú iné dôvody, aby sme to mohli riešiť. Ale myslím si, že bolo by dobre povedať, že čo sa týka cieľu 3%, spolupracujeme s členskými štátmi, pretože oni chcú, si chcú ustanovovať svoje vlastné ciele. A samozrejme, že tie 3% to nie je hodnota, ktorá e, pasuje, alebo sa hodí pre všetkých, pretože rôzne členské štáty majú rôznu úroveň a na to nesmieme zabúdať. Takisto sú to aj väčšie členské štáty, ktorým sa nepodarilo splniť tento cieľ aby všetko svoje úsilie, ktoré majú, e, sa mi to podarilo splniť. Takže moji ľudia sú veľmi e, v úzkom kontakte so všetkými e, domácimi administratívami počas minulého týždňa, predovšetkým, aby určili, ktoré z tých, tých dom, národných cieľov by boli najvhodnejšie pre jednotlivú krajinu, jednak z hľadiska ich tradície, jednak z hľadiska ich konkrétnej situácie. A bolo by treba mobilizovať teda tento cieľ, aby sa, tak, aby sa vzali do úvahy rôzne, rôzne rozmanitosti medzi jednotlivými členskými štátmi. A toto je niečo, čo je vlastne nové, čo doteraz ničím nebolo. Ja, tak vytvorila som panel expertov, ktorí Samozrejme, že moji ľudia spolupracujú s, s ostatnými generálnymi riaditeľstvami aj s riaditeľstvom komisára Tajaniho, eh, aj z DG rozpočet. Eh, hľadáme jednoducho systém určitých indikátorov, aj to, čo by do jedného indikátora mohlo vlastne ísť, aby to bolo celé vhodné. Ale keď sa na to chceme pozrieť z nezávislého hľadiska, teda z pohľadu mimo komisie, tak na to som vlastne vytvorila tento panel expertov, ktorý nám radí. Tento panel expertov pozostáva predovšetkým z ekonómov a rôznych eh, inovátorov aspektov podnikania e, z jednotlivých členských štátov. Samozrejme, že nie zo všetkých, ale e, tento panel alebo jeho práca vlastne by malo viesť k určitému návrhu. Myslím si, že presne chceme vedieť. My vieme, čo e, tam dávame, ale ako keby si nikdy nezmerali, že čo z toho dostaneme von. A presne na to je tento, tento, tento panel pre indikátory, aby sme teda mali tie údaje. Myslím si takisto, že musíme sa poučiť, že prečo súkromný sektor nás sklamal a musíme vypracovať členskými štátmi z hľadiska toho, aké sú rámcové podmienky, či je dostatok dostup, či je dostupný kapitál, či je dostatok ľudí, takisto otázka duševného vlastníctva, pretože ľudia to inak vidia tieto veci podľa toho, z akého pochádzajú z priemyslov. Keď hovoríte s niekým z polnohospodárstva, má to úplne iný názor ako niekto z infokomunikačných technológií, takže musíme eh, to vzať do úvahy z hľadiska duševného vlastníctva a komisia práve o toto má veľký záujem, pretože je to dôležité v oblasti inovácií, lebo to väčšie nespadá vyslovene pod moju portfólio, eh, to je portfólio pána Barniera a on presne chce zistiť, že čo sa dá v tejto otázke urobiť. A takisto by som mala povedať, že vytvorila sa aj skupina na komisii, teda všetci v rámci našich vlastných portfólií budeme musieť hľadať, čo treba urobiť preto, aby ten plán, ktorý bude, keď bude publikovaný pre um, vedu a inovácie, bol ambiciozný a pod, bude tlačiť veci tak, ako nikdy predtým, tak, aby ľudia za tým stáli a povedali, že áno, toto je niečo, čo, s čím sa stotožňujeme. A potom, keď ten tento plán budeme mať, tak každá časť plánu, ktorý bude v zodpovednosti jednotlivých komisárov, to bude tlačené vpred a budeme to veľmi dôkladne sledovať, ako sa to implementuje. A ja si myslím, že toto nie je um, rutinná záležitosť. Myslím si, že sme o tom hovorili so všetkými komisármi, aj že je treba k tomu holiť eh, multidisciplinárnym spôsobom. Takže veľmi dôležitou súčasťou toho je aj verejné obstarávanie, pretože musíme v tejto oblasti pracovať spolu s členskými štátmi aj transfer technológií. Ďalej, čo sa týka infraštruktúry výskumu, Hovorila som o tejto otázke v niektorých e, členských štátov. Oni mi hovorili so mnou o tomto, aké ťažkosti majú a takisto aj mister Hahn takisto o to mal záujem vie, aké sú tam ťažkosti, pretože pracoval v priemysle, čiže on má obrovské množstvo peňazí, nejakých 85 miliárd na e, výskum a budeme sa snažiť zistiť, akým spôsobom sa dajú tie peniaze použiť tak, aby sme pomohli členským štátom, keď budú mať problémy. A to je určite veľmi dôležité. Ďalej, čo sa týka hodnotenia projektov a spätnú väzbu, samozrejme je veľmi dôležité akým spôsobom sa vyhodnocujú naše žiadosti o projekty. Um, samozrejme, že budeme musieť, e, budeme neustále byť e, obozretnými. Čo sa týka prístupu k financovaniu pre malé a stredné podniky, e, na toto som sa dívala aj počas pracovných programov na 2011 a musíme zabezpečiť, aby malé a stredné podniky mali takisto len priaznivé podmienky a môžete sa uistiť, že vždy, keď sa stretnem so skupinou podnikateľov, pochádzajú z celého spektra, od malých firiem až po po stredné až po veľké firmy. Všetci väčšinou začínali ako malí a, a obávajú sa teda práve toho, že hlavne malé podniky sa boja, že bude nedostatok peňazí. E, mala som aj dobré stretnutie s predsedom Európskeho investičnej banky minulý týždeň a ja som im túto otázku povedala, pretože oni prostredníctvom mm, prostredníctvom toho nástroja na, e, pre rizikové investovanie Ehm, veľa prostriedkov majú k dispozícii. Ja som s ním o tom hovorila, akým spôsobom môžu tieto, tieto dve um, inštitúcie nám pomôcť, teda ten uh, rizikový fond plus e, investičná banka. Vlastne spôsobom to, že tam sa zgrupujú viaceré firmy, aby mohli financovať veľké pro- projekty do infraštruktúry. Takže my budeme spoločne pracovať na to, aby sme našli nový nástroj. Uh, Ďalej, no, čo sa týka zjednodušenia a auditu, veľmi rada som bola, ktorú sa tie informácie, ktoré nám poskytol pán Ody, aj to, čo ste mali spoločnú skupinu s, medzi vami a Kokobu, ja som pracovala s Kokobu po 10 rokov, pretože som bola na účtovnom dvore 10 rokov a viem, že existuje tu niekedy dosť veľký odpor voči zjednodušovaniu všetci chcú veľmi zjednodušiť všetko, ale potom musíme zabezpečiť, aby sme mali vždy zdravé financovanie a aby prostriedky európskych daných poplatníkov sa využili efektívnym a správnym spôsobom. Čiže ja veľmi rada budem ak sa budem chcieť dozvedieť o tom, akým, akým výsledkom sa dopracovala vaša pracovná skupina. Ďalej, čo sa týka spolupráce s ostatnými komisármi. My sa snažíme čo najviac e, e, mať lepšie, lepšie implementácie pravidiel a takisto aj zjednodušovanie pravidiel. Ďalej, čo sa týka toho jedného nástroja, e, čo sa týka vyhodnotenia rámcového programu 7. Verím tomu, že sa nám podarí zistiť, že čo fungovalo a čo nie. Tak ako som povedala, my už máme určité, budeme mať, mať prvé dojmy z toho vyhodnotenia rámcového programu 7 už hneď po lete. Jednak potrebujeme viditeľné ďalej um, dobré príklady. Ja som o tom hovorila už um, predtým, keď som tu bola na svojom vypočutí, ale vždy, kde chodím, ľudia hovoria, no, firmy hovoria, nevieme zohnať vedcov, nevieme zohnať inžinierov, nevieme ich nájsť, čo sa s tým dá robiť, môžete nám pomôcť eh, eh, v presvedčiť členských štátoch, aby hľadali na univerzitách, eh, či sa dajú zohnať proste určité dobré príklady pre mladých ľudí, tak aby sme ich podporili, aby chceli pracovať v tejto oblasti. Takže ja musím prekopať celú našu komunikačnú stratégiu a chcem spolupnotnými zástupcami eh, vedeckého eh, prostredia aby sme mohli teda aby sme zabezpečili určité granty, možno, že aj určité eh, ceny, niečo podobne ako Nobelová cena, len to bude udelať Európa a podobne. Ďalej výskum a inovácie. Nesmiem zabudnúť, e, alebo prepačte, ak som zabudla na otázku vo svojom úvode, len ja som sa snažila byť stručná, len je to veľmi dôležitá teda sociálna inovácia v rámci sociálnej inovácie to nie je iba jeden aspekt, to sa týka celého spektra vecí a otázka tu je, akým spôsobom ustanovíme priority v sociálnej inovácii v rámci toho plánu inovácie a vedy a myslím si, že to bude práve veľmi dôležité pre mm, poslancov vašho výboru, členov vašho výboru, keby nás v tejto oblasti mohli aj poučiť alebo poskytli nám svoje informácie, pretože my s touto sociálnymi inováciami prišli, respektíve s tým prišiel predseda Barozo a je to pomerne nová oblasť a vyžaduje určitý výskum ďalej, čo sa týka zjednodušenia a že potrebujeme dostať vedcov z kancelárií späť do laboratórií a do terénu. A tiež to súvisia aj s tým, čo povedal aj pán Ódy a jeho pracovná skupina a ja budem veľmi rada, keď prídem do vašho výboru a vás informovať o tom, ako do akej miery sa nám darí teda s, tým zjednodušovaním. Takisto je potrebné, snažíme sa aj pripraviť správu na konci mája e, z hľadiska toho, aké sú jednotlivé národné legislatívy v tejto oblasti a akým spôsobom sa to zjednodušuje na národnej úrovni. To pripravuje komisár Levandovský, čo sa týka patent, patentov už som sa toho dotkla aj predtým. Myslím si, že teraz je už e, taká nálada, že potrebujeme samotný európsky patent a aj komisár príslušný pracuje na tejto otázke Barnier, ale musíme to trošku viacej um, pretlačiť. Je to jeden z komisárov mojej skupine eurokomisárov a budeme pracovať na tom tvrdo. Ďalej Myslím, že politika postavená na báze vedy, myslím, že tejto otázky som sa venovala v svojom úvode ďalej viacej tých demonstračných projektov, sústrediť sa na rok 2011, e, väčšie transfery technológií, to je hlavne dôležitá odpoveď pre malé stredné podniky a takisto viac projektov demonstračných e, e, nových Ďalej pánovi Rubikovi, ja som na túto otázku už odpovedala, ale spolupracujem s Európskou investičnou bankou, aby sme hľadali, že či sú nejaké možnosti, s čím nám môžu pomôcť. Takisto projekt ITER bol, ITER bol spomenutý. Ehm, ja som momentálne aktívne zúčastnená v tomto, v tomto projekte a sledujem jeho financovanie a som veľmi dobre informovaná o tom, ako sa veci vyvíjajú, ale musím povedať, že hneď od začiatku, keď som si čítala tento spis, e, moja, celá moja práca sa sústredila hlavne na to, aby sa ITER dostal na zdravé financovanie, ktoré bude môcť byť trvalo udržateľné, pretože je to veľký globálny projekt, ktorý sa dostalo do Európskej únie a slúži globálnym energetickým potrebám a snaží sa riešiť eh, klimatické zmeny a hľada nové čisté zdroje energie, takže ja si myslím, že toto, tento všetok potenciál má pre nás obrovský význam. Takže si myslím, že európske členské štáty aj komisia sú zaviazané tomuto dôležitom projektu. Teraz eh, máme nové odhady, koľko tento projekt bude stáť a musíme to ale hlavne dať, na, dať späť do zdravého hospodárenia. E, budeme mať aj oznámenie vo vzťahu k tomuto projektu začiatkom mája a to sa dostane na radu pre konkurencieschopnosť a môžete si byť istí, že my naozaj veľmi tvrdo pracujeme na tom aj ja, aj moji ľudia spolu s, s komisárom pre rozpočet, aby sme hľadali riešenie, ktoré nebude len krátkodobým, ale dlhodobým riešením. Musíme to prejednať tam, tu, takisto myslím, že to musí byť prejednané v celom Európskom parlamente a takisto aj s radou. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, že som hovorila pridlho darf mich bedanken, Frau Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Skutočne veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za eh, informácie, za, vašu, za vašu účasť a za prísľub dobrej spolupráce v budúcnosti. Drahé kolegyne, kolegovia, tým je toto zasadnutie ukončené. Bol by som veľmi rád, keby ste čo najrychlejšie opustili miestnosť, pretože potom sa uskutoční zasadnutie koordinátorov a Pôjde to o to rýchlejšie, o čo rýchlejšie odídete z tejto miestnosti.